člena dvora autory, auditorov. Slovo má pán Šoltes. Chceli ste prehovoriť ešte? Uh, thank you, uh, Mr. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia. Výbor pre kontrolu rozpočtu overil uh, overil e, poverovacie listiny Betiny Jakobsen, ktorá je menovaná ako kandidátka do dvoru auditorov, do rady dvoru auditorov a na základe nášho názoru e, sme mali aj možnosť vypočuť pani Jakobsen na stretnutí nášho výboru 17. júna. Jej kariéra, jej profesionálne zázemie ako auditorka, a zároveň aj skutočnosť, že pôsobila ako e, asistentka generálneho auditora Dánska, má vynikajúcu, vynikajúce predpoklady, má vynikajúcu odbornú aj osobnostnú um, kvalitu, ktorá by mala byť nevyhnutným štandardom pre vymenovanie na túto funkciu. Okrem toho e, sme presvedčení, že našim pozitívnym hlasovaním bude Betina Jakobsen zároveň len piatou členkou ženského pohľavia e, v súčasnom e, výbore Dvoru auditorov, v súčasnej rade Dvoru auditorov. Je dôležité, aby členské štáty možno urobili viac preto, aby sme mali lepšie rodové zastúpenie v tejto inštitúcii. Pani Jakobsen na svojom vypočutí preukázala odhodlanie zlepšovať spoluprácu medzi Dvorom auditorov a Európskym parlamentom a táto spolupráca musí musí byť postavené na vzájomnom rešpekte a pochopení a zároveň musíme brať do úvahy e, účinné a transparentné vynakladanie prostriedkov. Dovolte mi e, zdôrazniť, že plne podporujem, aby sme doplnili aj otaz, dotazník, e, ktorý posielame takýmto kandidátom a zároveň, aby sme tu mali možno aj komplexnejšie a lepšie predstavy o minulosti kandidátov, aby sme zabránili prípadným konfliktom záujmu. Ehm, je dôležité, aby sme reagovali na aj snahu dvoru auditorov a už je spolupracovali s Európskym parlamentom a ostatnými aktérmi, najmä pri vytýčovaní programu auditov. Je dôležité, aby sme takýmto spôsobom eh, zabezpečili relevantnosť jednotlivých auditov. Ako niekdajší bývalý auditor, ehm, pri veľkej úcte k profesionálnom zázemiu pani Jakobsen a zároveň aj pri plne podpore kandidatúry ktorú podporil e, výbor pre kontrolu rozpočtu. Žiadam e, tento parlament, aby podporil naše odporúčanie, aby hlasoval áno pre nomináciu pani Betiny Jakobsen ako novej dánskej členky Európskeho dvora auditorov. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz prejdeme k hlasovaniu. Je to len jedno hlasovanie a to hlasovanie elektronické. Hlasovanie otváram. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Nominácia je potvrdená. Teraz prechádzame k správe Maštálka. Uplatňovanie práv únie podľa pravidel medzinárodného obchodu. Len jedno hlasovanie, nominálne hlasovanie. Hlasujeme menovite teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz ďalšia správa, maštalka. Ochrana proti stanovaniu podhodnotených cieľ plavidiel. Zase jedno hlasovanie e, menovité. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz správa Ferreira. Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárským plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezueli pri pobreží francúzskej Guajany. Chcete sa viac slova v tejto veci, pán Ferreira? Nie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Venezuelské e, plavidlá už po roky e, sú pri pobreží francúzskej Guajiny, kde prebieha e, rybolov. Je to dôležitá aktivita pokiaľ ide o pracovné miesta a teraz tomuto všetkému treba dať určitý právny rámec, inštitucionálne konflikty, ktoré sú a boli nevy, e, nepotrebné, viedli k tomu, že došlo e, k sklzom a oneskoreniam. Rada sa dlho tým zaoberala a teraz ale treba konať čo najrýchlejšie a toto odporúčanie e, prijať. Dôležité je, aby Venezuela všetky e, potrebné prísľuby dodržiavala, pokiaľ ide o lokalizáciu plavidiel, e, správy o výlovoch a tak ďalej. Toto odporúčanie treba preto podporiť. Ďakujeme. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Hlasujeme len jedným hlasovaním a to menovite. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz správa pani Gardia Zabal Rubial, návrh opravného rozpočtu číslo 3 2015. Hlasujeme e, menovite, jedno hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz zase pani Gardia Zabal Rubial, návrh opravného rozpočtu, mobilizácia Fondu Solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko. Hlasujeme uh, menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz prejdeme k správe pána Murešana, mobilizácia Fondu Solidarity, záplavy v Taliansku, Rumunsku, Bulharsku. Jedno hlasovanie, e, menovite, hlasujme. Končím hlasovanie. Masa. Správa pána Kocha. Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe. Jedno hlasovanie menovite. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. E, použiť e, uznesenie z konferencie predsedov. E, ide o fiskálne opatrenia, ktoré sa majú predlžiť v svojom výkone až do 30. novembra 2015. Ak nie sú výhrady, toto je žiadosť, ktorú potvrdzujeme. Nevidím námietky. Prijíma sa. Teraz sa vrátime k správam. Správa Gardia Zabel Rubial. Návrh opravného rozpočtu, kde ide o Európsky fond pre strategické investície. Jedno hlasovanie e, nominálne. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa stále ešte e, pani Gardia Zavial Rubial. A teraz ide o otázku migra- reakcie na migračné tlaky, návrh opravného rozpočtu. Zase menovite jedno hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz prechádzame k správe Nicholson kde ide o preskúmanie vykonávanie balíka predpisov týkajúcich sa mlieka. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Je to otázka vysvetlenia pretože je naozaj veľmi dôležité, ako o tomto budeme hlasovať a zdá sa povedať, že nie je úplne jasné, čo tento text znamená. V pozmeňujúcom návrhe 22 sa snažíme zistiť, či tento odsek znamená za alebo proti týmto kvótam na mlieko. Mohol by nám to prosím vás niekto vysvetliť, pretože od toho bude závisieť e, hlas mnohých z nás. Ďakujem. que nous passions au vote. Prejdeme k hlasovaniu. Paragraf 6. Odsek 6, pôvodný text, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 9, pôvodný text, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si overíme elektronicky. Hlasujeme o odseku 9. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz odsek 10. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 22. A to menovite hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 24 odsek. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Veľmi jasné mi to nie je. Overíme si to. Teraz 24, teda hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 26 pôvodného textu, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Je to pomerne nejasné a tak si to overíme. 26. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 36 pôvodného textu, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 47 pôvodného textu, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 53 pôvodného textu, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 54 za? Proti? Zdržal sa niekto? Overíme si to ešte raz. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz 62 pôvodného textu, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 66, menovité hlasovanie, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 69, hlasujeme menovite, Končím hlasovanie. Prijíma sa. 70 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zamieta sa. Teraz 72, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Úvodné ustanovenie je, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz hlasujeme o uznesenie e, ako celok, e, menovite, hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz správa pána Zahradila. vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ mimo EÚ. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Eh, je dôležité uvedomiť si, či teda nechápem ja, alebo že nechápem, či eh, je nejaká iná dohoda, prečo sme nedali minútu ticha za obete atentátov spred 10 rokov. Žiadali o to dve osoby v tejto snemovni, máme na to, hádam, dosť času, aby sme mohli jednu minútu vyčleniť. Takže prosím vás, eh, vyčleňme túto minútu nášho času na úctenie obetí. To nie je otázka obetí, ale ak si to želáte, e, môžeme tak urobiť. Nech sa páči teraz. Merci. Ďakujeme. Pokračujeme teraz eh, hlasovaní eh, k správe Zahradil. Je tu eh, návrh na nahradenie. Budeme hlasovať o nahradení. Predložila skupina GUE, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa to. Teraz prejdeme k hlasovaniu o odseku 9. Kto je za? To je po častiach prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa sa to zamieta, ale to treba overiť. Druhá časť odseku 9 teda. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz e, hlasovanie o e, celom uznesení. Hlasujeme elektronicky, menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz hlasovania o správe pána Melo. E, sektor ovoci a zeleniny od reformy v roku 2007. Odsek 18 pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 59 pôvodného textu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 60 pôvodného textu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A teraz hlasovanie o uznesení ako celku, a to menovite. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďakujem vám, e, kolegovia. A teraz e, vysvetlenie